stanovisko uh, správy uh, eh, Georgiosa Stavra Kakisa. Som tiež členom Regi a zúčastňujem sa všetkých týchto zasadnutí, pokiaľ mi to čas dovolí a musím povedať vo všeobecnosti, nepôjdem do podrobností. Regi eh, začína rozmýšľať nad synergiami a rozmýšľať nad efektívnejším využitím peňazí. A nie je zatiaľ veľa nových vecí, ktoré komisia navrhla, pokiaľ ide o nové prístupy a možno, že tým prvým by mohla byť dohoda medzi národnými štátmi a komisiou. To znamená, že národný štát podpíše s komisiou dohodu o efektívnosti plnenia všetkých fondov. Návrh, ktorý je v šiestich bodov, neobsahuje nič nové, nič revolučné. Jedna vec je sociálny fond, ktorý bude súčasťou politiky kohézie aby, a správa to vníma ako proti návrh voči synergiám, ale je tu ešte jeden návrh, ku ktorému sa nemôžem dnes vyjadriť. Je to v správe pána Stavra Kakisa, je to jeho návrh spojiť tiež e, polnohospodársky fond. A ja si myslím, že je to trošku problematické dnes, pretože ako iste viete, peniaze v rámci polnohospodárstva majú iný časový harmonogram, e, dohoda je na 10 rokov, my tu máme 7 rokov a ja navrhujem verbálne pánu Stavra Kakisovi, pretože táto správa bude prijatá Barota vo februári, aby rozmýšľal nad možnosťou, ako e, syne, urobiť e, synergie s vidieckým rozvojom pilier číslo 2 z hľadiska e, rozpočtu máme možnosť mm, vidieť, že tieto peniaze sa vhodne nevyužívajú. V platbách za rok 9, z roku 2009 e, neboli boli vyplatené, peniaze išli do fondu e, oživenia, potom sa snažili opäť ich získať, ale ako ste viete, pán Sulien, ktorý pripravil opravný rozpočet, ten opäť berie peniaze z vidieckého rozvoja do kohezného fondu a môj návrh je, že by možno mohli vypracovať lepší efekt synergie medzi peniazmi z druhého piliera polnospodárstva a kohezným fondom. Tie ďalšie veci je to viac menej filozofia, snaha nájsť lepšie synergie, ale dnes máme verejné vypočutie na reči zasadnutí, kde zástupcovia rôznych orgánov vysvetľujú vysvetľovali, že existujú problémy s rôznymi systémami riadenia v niektorých krajinách, kde je sociálny fond, regionálny fond a zaobchádzalo sa s nimi rôznym spôsobom. Ale z hľadiska rozpočtu podľa mňa sa musíme pozrieť na efektívnosť vy, e, prijania, prijatia peňazí a podľa mňa e, bude pokračovať táto situácia a je dôležité mať lepšiu koordináciu existujúcich fondov a keď DG Regio príde s návrhmi efektívnejšej spolupráce medzi agri rozpočtom, teda druhý pilier a štrukturálnymi fondami, možno, že to bude na ich uh, v agende. To bolo v kocke. Ďakujem. Merci, monsieur. Eh. Ďakujem pán Godmanis. Náš kolega je naozaj veľmi informovaný expert, vie mnoho o týchto politikách a naozaj sleduje spotrebovanie rozpočtových prostriedkov vidíme, že vo viacerých krajinách, ktoré má, sú v ťažkej rozpočtovej situácii, sa vyskytujú ďalšie ťažkosti preto, aby uplatňovali rozpočtové prostriedky zo štrukturálnych fondov. Je, je to náročné na to, aby boli zabezpečené. Nech sa páči, náš ďalší kolega, veľmi stručne. E, te, publikoval sa piata správa o kohezii a e, tá správa je veľmi dobrá. Napríklad sa tam hovorí, že po roku 2013 budú regióny v Európe e, opravnené na isté ciele a e, potom e, bude tam v exých regiónoch, tam bude percento HDP 75 až 90 aby mali zostať časťou koheznej politiky. Takisto sa tu hovorilo o dobrých synergiách medzi fondami EÚ a štruktúrálnymi fondami. Podporujeme pána eh, Godmanisa, pretože by nebolo správne, aby vidieť a teda myslíme si, že eh, plánovanie pre rozvoj vidieka eh, spadá do financovania spoločenstva. A myslím si, že toto by naozaj pomohlo. Ďakujem, drahý kolega. Sú ďalšie poznámky? Ďakujem. Pán Godmanis, chcete reagovať? Nie. Ďakujem. Takže čo sa týka tejto správy, sú dve správy uh, o kohezných fondoch a o štrukturálnych fondoch. Nech sa páči. Ten druhý, tá druhá, ten prístup je podstatne striktnejší. Ako pán Gariga povedal, všetci čítame Financial Times, a to je len na začiatku. A v tomto návrhu pána Mikolášika z DG Regio imple, správa implementácií 2000 až 2013. Na, na, sú to návrhy, ktoré sú pom- dosť finančné. Poprvé, videli sme, že implementácia je minimálne dvakrát horšia, ako bola predtým. Nie je veľa pozitívnych správ, Žiaľ, pre niektoré členské štáty vidíte v dokumentoch, že je veľký rozdiel. Napríklad, keď si zoberiete sociálny fond, viac ako 57% členských štátov sú pod priemerom a priemer je, je 90,5% a sme na začiatku 5. roka. Keď sa pozrite na regionálny fond a kohezný fond spolu, 57% je pod priemerom a priemer je, je len 19%. A e, to, čo chcem povedať, je, že v bode 3 návrhov problém je, že v bode 4, rečník sa opravil, rozdiel medzi dobrými a zlými štátmi pre regionálny fond je 247%, to znamená, že platby, miera absorpcie alebo platby je 2,5 krát horšia v najhoršom štáte porovnaní s najlepším štátom a pre kohezný fond je to dokonca trojnásobný rozdiel. Žiaľ, keď sa pozrete podrobne na mesačné rozdiely, niektoré krajiny úplne sa zastavili v 2008. Takmer žiaden prístup už vôbec. Môže to byť aj problém spojený s kofinancovaním, no musím povedať, že nie je to len otázka kofinancovania, pretože vidíme, že zlé výsledky sú pri krajinách, ktoré nemajú veľké rozpočtové deficity a ktoré nemajú veľké dlhy. Takže v konečnom dôsledku by som povedal, že nemôžem žiaľ povedať veľa pozitívnych správ. Jediná nádej je, že budúci rok, rok 2011 a rok 2012 budú rokmi, v ktorých sa budeme môcť zlepšiť. To, čo e, počujete od komisára, je, že sa pokúsil, hovoril, že počet pochybení sa znížil od 11 na 3 ale sú to náklady, ktoré musíme e, platiť 4 krát, pretože systém certifikácie, manažmentu a auditu trvá dlhšie a preto nie je ľahké urýchliť tento proces. Ale tento systém umožní nižšiu chybovosť. To je moja pripomienka mimo návrhov, ale pokiaľ ide o návrhy, tu uprednostňujem len e, napísať Digi Regio čísla a vidíme, že tam sú veľké rozdiely medzi krajinami a zlepšenie musí nastať v roku 2011 ako aj v korekcii rozpočtu 2010, keď sa schváli. Myslím, že sa tam ukážu lepšie výsledky k 31. decembru tohto roku. Ďakujem. Merci, euh, mon cher Ďakujem, drahý kolega. Takže v prípade kohezného fondu je situácia trocha iná. Mm, odlišuje sa to od štrukturálnych fondov. A e, Zaujímavé je, že to nie sú krajiny, ktoré majú najväčšie ťažkosti s rozpočtom, ktoré e, sú tie, zároveň aj tie, e, ktoré najhoršie spotrebúvajú rozpočtové alebo uplatňujú rozpočtové prostriedky. Nikto nežiada o slovo. Ďakujem pánovi Godmanisovi. Čo sa týka týchto dvoch správ, 17. E, decembra o 10. vyprší lehota pre pozmeňovacie návrhy. Budeme hlasovať o správe pána Godmanisa 20. januára a na druhý deň bude hlasovanie v Regi, aby sme potom mohli hlasovať na konci marca na plenárke. A zajtra eh, ráno o 9. znova začneme. Pán Gualtieri a pani Nenský e, ohľadom výročnej správy o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Nech sa páči, pán Gualtieri. Ďakujem, pán predseda. E, toto stanovisko nesie môj podpis, ale vypracoval som ju s spolu so spolu, spolu pravodajkyňou Nejnskou a hovoríme o a, aspektoch rozpočtu, ktoré sú spojené so, s, so správou parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Samozrejme, sústredíme sa na um, dosť zásadný vývoj, ktorý sa dostavil v tejto oblasti na základe Madridskej dohode a v rámci Európskej vonkajšej služby. Európskej zahraničnej služby. Stanovisko počiarkuje to, že e, táto správa e, stanovila niektoré línie, hlavne pre misie PCD a takisto e, identifikuje aj e, tri hlavné misie. Je to prvý krok pre väčšiu transparentnosť, ktorú parlament chce dosiahnuť aj v prípade menších misií. Ďalší bod, o ktorom hovorí stanovisko, sa týka otázok informácie, informácií, ktoré sa dostávajú parlamentu ohľadom výdavkov um, uh, na vojenské uh, zásahy alebo vojenské misie. Parlament by mal mať informácie aj o nákladoch o politik uh, Európskej únie, aj keď to spadá do národných rozpočtov parlament a, Euró- a rozpočet Európskej únie prispieva k financovaniu aj k um, vojenskej zložke SZBP, tak ako aj administratívna zložka. Čiže aj tie výdavky, teda výdavky vojenských misií spadajú do európskeho rozpočtu a podľa nás je správne, aby parlament mal adekvátne informácie ktoré sa týkajú úplných nákladov vojenských misií. Lebo tu rozpočtové orgány prispievajú k ich spolufinancovaniu. Toto sú základné aspekty stanoviska. Potom sú tu špecifickejšie aspekty týkajú, týkajú sa role zvláštnych zástupcov, keď vlastne mm, sa vlastne presúvajú z rozpočtu SZVP. a potom je tu e, všeobecný bod, SZPP mimo rozpočtu SZPP, Čiže je to e, nástroj pre stabilitu a všetky politiky, ktoré um, nie sú financované z rozpočtu SZPP, ale definujú vonkajšiu bezpečnostnú zahraničnú politiku EÚ. A tu um, vlastne implementácia madridskej dohody by mohla predstavovať veľmi užitočný nástroj pre podporu, aby sme mali transparentnejší vzťah medzi uh, rozpočtovým orgánom a medzi tým, ktorý implementuje e, SZBP. Ďakujem. Ďakujem, kolega. Ja by som chcel e, pozdraviť pána Joana Kolona, e, Joan bol koordinátorom socialistickej skupiny pred niekoľkými rokmi, keď ja som bol v úlohy Sidonie, čiže spravodajcom. Čiže my sme odmietali rozpočet a získali sme modifikáciu finančných perspektív a tak sme napredovali v právomociach parla- parlamentu. Potom sa stal predsedom úštovného dvora v Katalánsku a pokúsili sme sa prežiť bez neho. E, zdá sa mi, že aj on chýba socialistickej robotníckej strane v Katalánsku. E, takže ťa vítame, Joan. takže druhý spravodajca, druhá spravodajka k tejto téme Nádež Danensky. Благодаря, господин председател. Аз имам много малко да добавя към това, което каза мой. Ďakujem. Ja by som chcela doplniť len pár slov k tomu, čo povedal kolega Gualtieri. Ja by som chcela upozorniť na hlavný dôvod, pre ktorý e, parlament má prijať tento návrh Chcem povedať, že väčšina e, transferov, ktoré sú spojené s platbami, e, ktoré nemajú politický aspekt a vlastne vyplývajú z potreby rýchleho vykonania, myslíme si, že ten návrh zo strany komisie je dobrým návrhom a e, takisto to zabezpečuje transparentnosť počas financovania jednotlivých misií. Zároveň to ochraňuje úlohu parlamentu pri kontrole týchto misií. Ja by som chcela upozorniť ešte na jednu vec a to, že oblasť financovania tejto služby presahuje ten citovaný článok 1903, čiže ja by som vám uviedla príklad Eh, nástroj pre stabilitu alebo zvláštny zástupca únie. Naša, naše spoločné stanovisko je také, že tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré eh, boli predložené a sú, o, sa odrážajú v tomto stanovisku, prispievajú k väčšej transparentnosti a k lepšej kontrole zo strany parlamentu ohľade eh, vonkajšej politiky už nikto nežiada o slovo, takže ďakujem našim dvom kolegom. Je jasné, že budúci rok táto správa bude väčšia. A fakt, že e, sme tu vo výbore rozpočtu, nám zabraňuje, aby sme sa zúčastnili veľmi dôležitej udalosti. Je to vlastne oslava e, alebo teda slávnosť tejto európskej zahraničnej služby. Koná sa e, tu blízko Bruselu a bude e, túto slavnosť otvárať pani Aštonová. E, v súlade s politickými cieľmi, ktoré sme si všetci stanovili, oddelenie alebo teda servis pre vonkajšiu Európsku službu, či SVČ, je už naozaj dosiahol dospelosť alebo je už naplno formovaný. Čiže chcem poďakovať, koleg- chcem poďakovať kolegom. Uh, niektorí sa snažili urychliť politickú dohodu a tam patrí aj legislatívny balík, ktorý potom nasledoval. Myslím si, že sme dospeli k dobrému riešeniu. Vážení kolegovia, na budúci rok e, dúfam, že predložíte veľmi odlišnú správu a ukážete, že EÚ v svojom, svojej zahraničnej službe e, sa, sa stala ozajstným aktérom. A po samite e, Transatlantickej aliancie, ktorý trvá e, dva dní, pred prezident USA sa zúčastní na samite EU, USA uh, a nezostane na tomto samite iba dve hodiny, ako sa to stalo. A uh, bude sa môcť porozprávať s pani Aštonovou a s pánom Barosom. Ďakujem. My sme teraz vyčerpali program dňa a prepačte. Musím pripomenúť lehotu pre predkladanie pozmeňovacích návrhov. Takže ohľadom tejto správy 7. decembra do obedu. 27. januára príjmeme pozmenenú správu, ktorá bude prijatá na AFETE 1. februára a potom e, sa odhlasuje na plenárke v marci. A náš dobrý starý rozpočet z roku 2010, pardon, 2011, prepačte, e, troška som sa posunul v časovom pásme, Takže budúci rozpočet pro rok 2011, ktorý dúfame, že príjmeme na konci roku 2010, tak lehota pre predkladanie pozmeňovacích návrhov k návrhu komisie je 3. E, decembra do obeda. Takže končím toto zasadnutie, ale nechám si tu koordinátorov eh, nášho spravodajcu a ďakujem právnemu servisu za prítomnosť. A takisto si nechám aj tlmočníkov až do pol.